demokracie a zásad právneho štátu. Prvý bod na programe konkrétne je otázka krímskych Tatárov. Chcela by som oznámiť, že máme časový sklos, preto nebude možné dať priestor modrým kartám a, a bude možno nútená obmedziť, respektíve úplne zrušiť, keď vždy aj pokúsime sa zhromaždiť e, rečníkov, ktorí by si želali vystúpiť, ale z časových dôvodov to nebudeme môcť e, umožniť všetkým. Dostáva slovo pán Rope ako prvý eh, v téme krymských Tatárov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážna pani komisárka, kolegovia. Dnes tu hovoríme o uznesení Európskeho parlamentu eh, k krímským Tatárom. Toto je minimum, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli tejto jedinečnej etnickej skupine. Eh, nepochybne všetci tu prítomní odsudzujeme nelegálnu anexiu Krymu, ku ktorej došlo pred dvoma rokmi. Okupant nielen okupuje územie, ale snaží sa vykonávať eh, aj eh, v podstate etnické čistky. Krímsky Tatári boli prví, ktorí boli obvinení z toho, že sú údajní zločinci v roku 1944 sovietský eh, zväz označil všetkých Tatárov za zločincov a masívne ich začali deportovať. A toto ostalo úplne nepovšimnuté. Toto konanie zdá sa, že dnes Rusko sa snaží o to isté, snaží sa um, opakovať tvrdenia o krymských Tatároch a krymskí Tatári sa opäť označujú za zločincov hlavný ich eh, hlavný um, zastupiteľský orgán eh, Medžlis bol zakázaný, krymskí Tatári sú prenasledovaní. A my sme spísali um, nádherné uznesenie, ktoré odsudzuje um, toto konanie ruských orgánov, toto potlačenie práv krymských Tatárov a tiež chceme presadzovať práva aj e, základné aj ľudské V prípade krymských Tatárov veľmi rada by som bola flexibilnejšia z časového hľadiska, ale žiaľ nemám túto možnosť, preto bude musieť byť e, veľmi tvrdá a prísna v obmedzovaní e, času. Teraz dostáva slovo pán Korao na minútu. Ďakujem, pani predsednička. E, masové deportácie e, krymských e, Tatárov, ktoré začalo v roku 1944, sa týkajú viac než 230 tisíc ľudí. Sa, oni sa nemohli vrátiť do svojej domoviny až do konca 80. rokov E, sovietská aj e, ukrajinská vláda nepostupovali e, voči nim spravodlivo. Naďalej sú prenasledovaní politickí lídry tejto menšiny, krymských Tatárov. Príliš dlho sa mlčalo, pokiaľ ide o persekvovanie krymských Tatárov je e, hanebné, že Európa sa e, e, veľmi dlho odvracala od týchto skutočností. Treba naozaj toto chápať ako to, čo to je. Ide o porušovanie ľudských práv. Všetko ostatné, všetky politické veci musia ustúpiť do úzadia. Pán Tanok, Krím a konkrétne okupácia východnej Ukrajiny sa nesmú dostať e, do kategórie zmrazených konfliktov. Členské štáty Európska únia musia nadiaľ vyvolovať tlak a snažiť sa vyriešiť a uplatiť sankcie proti Rusku z dôvodu e, tejto anexie Krímu. Ehm, ale v rôznej situácii sú najmä ľudia, ktorí žijú na Kríme, menšinové skupiny, sú vystavené predsledovaniu najmä krímsky Tatári a taktiež etnickí Ukrajinci. Už 20 tisíc eh, eh, muselo eh, opustiť svoje pôvodné územie na pevninu Ukrajiny a taktiež mnohí iní sú k tomu nútení. Nútené deportácie z roku 1944 sa zdá sa opakujú, ktoré prebehli za Stalina. Európska únia musí zakročiť, musíme vyzvať Turecko, aby taktiež e, presadzovali práva e, svojich príslušníkov na Kryme, ako to robia napríklad aj v Srbsku. Tvrdenia Erdogana e, na ich adresu sú nepriateľné v dnešnej dobe. Ďalej nasleduje na minútu pán Panceri. Ďakujem, pani predsedníčka. E, po druhý krát v priebehu pár mesiacov sa zaoberáme témou e, krymských Tatárov. To e, dokazuje, ako sa Európsky parlament zasaduje za ochranu tejto menšiny, ktorá od začiatku ukrajinskej krízy sa stavia proti anexii tohto polostrova k Rúsku a je silne diskriminovaná mám naozaj hlboké obavy, pokiaľ ide o takisto e, vyhlásenie, že e, Medžlis, e, parlament krymských Tatárov, má byť prenasledovaný ako teroristická organizácia. Naozaj je potrebné, aby sme sa teda zasadzovali za ochranu krymských Tatárov Chceme, aby e, tu e, nedochádzalo e, k umlčiavaniu politických predstaviteľov krímskych Tatarov. Táto menšina už v histórii mm, si musela toho aj tak príliš veľa vytrpieť. Ďakujem slovám pán Maštelka. Myslím, že podsta- Ďakujem pekne. Myslím, že podstata problému krímskych Tatárov sa nemusí nejako bližšie vysvetľovať. Všetci sme um, počuli, že v roku 2014 v marci došlo k bojkotu referenda, ale tiež dochádza k emigrácii niektorých krímskych Tatárov po tomto referendie. a rovnako sa všetci želáme, aby sa dodržali práva väčšiny, aby sa zároveň však chránili práva menšiny. Povýšenie jazyka krímskych krymských Tatarov na oficiálny jazyk, čo urobila nová vláda, je krok správnym smerom. A je prirodzené, že aj v tejto situácii nie všetci sú spokojní. Našou úlohou by malo byť žiadať všetkých nespokojných, aj keď sú, sa považujú za jediných reprezentantov tatárskej menšiny, aby zneužívali aby nezneužívali násilie. Ehm, Minský eh, protokol musí byť hlavným nosným dokumentom, podľa ktorého sa bude postupovať a tiež nemali by sme sa spoliehať na nesprávne informácie, na súkromné eh, záujmy, ako napríklad v prípade Washingtonu pri zásahu v Iraku. Navrhujeme, aby sme vyslali pozorovateľa z Európy na eh, Krym, aby priamo na mieste sa presvedčili, či dochádza k dodržiavaniu demokracie a ľudských práv. Ďakujeme pekne. Pán Plenkovič, ďalší rečník. Ďakujem. Pani podpredsednička, eh, môžem povedať, eh, že ma veľmi teší, že sme sa dopracovali ku konsenzu v tomto uznesení, čo sa týka postoja a pozície krymských Tatárov. Je to menšina na Ukrajine, ktorá je naďalej loálna k ukrajinskému štátu a bola proti nelegálnej anexii Krymu zo strany Ruska. Taktiež sme jednoznačne odsúdili zákaz činnosti zastupiteľského orgánu krímskych Tatárov Medžlisu a tiež to, že miestne inštitúcie, najvyšší súd ich označujú za extremistickú organizáciu. Domnievam sa, že je to nepriateľné. Sme za dodržiavanie ľudských práv. Chceme predísť akémukoľvek násiliu, zastrašovaniu v prípade krímskych Tatárov. Chceme, aby začal politický proces reintegrácie eh, tejto časti ukrajinského územia a aby prebiehala v rámci ženevského formátu a sankcie, aby ostali naďalej v platnosti, keďže e, sa neprejavuje žiadny e, pokrok a tiež sme za zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny. Ďakujeme pekne teraz Andrevičius na minútu a pol. Ďakujem pekne, vážna pani komisárka, kolegyne kolegov. V roku 1700 38 Krym um, okupovala carské Rusko. Bol to prvý pokus uh, novoruského projektu. V skutočnosti to znamenalo, uh, že došlo k rusifikácii susedných uh, území v máji 1944 na príkaz Stalina. 240 tisíc krymských Tatárov, teda celý národ bol deportovaný E, do Strednej Ázie. Tisíce ľudí pritom prišli o život alebo v exíle zomreli. E, bola dosiahnutá úplná deportácia. Dnes na Kríme sme svedkami e, ďalšieho pokračovania takýchto etnických čistiek lídry krymských Tatarov sa nesmú e, dostať e, na polostrov a taktiež e, Medžlis, teda ich zastupiteľský orgán, bol označený za nelegálny, mnohí aktivisti sú prenasledovaní, náboženstvo, kultúra sú potláčané, médiá, televízia sú uzatvárané. Krymskí Tatári jednoznačne nie sú súčasťou budúcich plánov Putina o Kryme a toto všetko sa deje v Európe 21. storočia. Medžlis a jeho zákaz je porušením medzinárodného práva. Som presvedčený, že tí, ktorí sú za týmto hanebným rozhodnutím súdu, musia byť podrobení prísnym sankciám, teda tzv. generálny prokurátor a sudcovia. Na nich sa musia uvaliť sankcie, inak by to bola chyba. Kolegovia, Krím je súčasťou Ukri- Ukrajiny. Bez krímskych Tatárov eh, nebude existovať Krím. Ďakujeme pekne. Teraz e, sa dostávame k rešikom a politických skupín, skôr pán Predá. E, Ďakujem. Pani predsednička, naša politická skupina opakovane navrhla diskusiu o tejto téme. Za posledné tri mesiace sme o tom ale veľa nehovorili. Tá situácia sa tam zhoršuje a zhoršuje sa už od februára. A Skutočne taktiež e, e, ich medžlis, ich parlament bol vyhlásený za teroristickú organizáciu. Taktiež pokračuje ďalšia diskriminácia. Na Kryme, na ukrajinskom území, ktoré si Rusko ilegálne anektovalo. A ja opakujem, že nepodporujeme tieto abuzívne praktiky a myslím si, že by malo Rusko sa stiahnuť z Krymu. Taktiež e, by medzinárodné organizácie mali mať prístup na Krym, aby tam mohli monitorovať ľudskoprávnu situáciu. Ďakujem, pán Howitt. Ďakujem. Takže rozhodnutie rozpustiť Mečlis na Kryme ide proti slobode zhromažďovania a aspoň 6 krymských eh, Tatárov bolo zároveň taktiež eh, uvrhnutí do väzenia. Je tu, eh, sú tu represie voči, Krim, voči tatárskému národu na Kryme a je to v podstate 4 dekády potom, čo boli nutene v rámci Sovjetského zväzu deportovaní. A je treba bojovať proti dlhodobému, dlhodobým represáliam diskriminácii tatárskeho národa ktoré je riadne zdokumentované. Taktiež tu máme e, vyhlásenie OSN o právach domorodých národov, ktoré treba dodržiavať. A naďalej sú tu externí aktivisti, ktorí robia kampane v zahraničí a je treba povedať krymským Tatárom, že my na nich nezabúdame, že budeme za nich bojovať. Ďakujem. Pán Demesmáker na minútu. Takže čo je domov, kolegovia? E, toto je definícia e, a jedna americké spisovateľky. Domov je bezpečné miesto, kde sa nemusíte bať žiadneho útoku, kde ste v bezpečí. Bohužiaľ, pre krymských Tatárov ich krajina už nie je bezpečná, vládne tam bezprávie, majú tam brutálny, e, brutálnu diktatúru a Nikto by nebol čakal, že v 21. storočí, že krajina, ktorá je stálym členom Bezpečnostnej rady e, OSN, že by sa dopustila takýchto krokov. Prebiehajú tam únosy, vraždy, e, porušovanie ľudských práv. Mnohí boli donútení opustiť svoju krajinu, napríklad zo Sevastopolu. No a my v tomto uznesení hovoríme o zodpovednosti Kremla a taktiež vyzývame Európsku úniu na to, k tomu, aby naďalej tlačili na zmenu situácie. Ďakujem pani Scháke na minútu. Ďakujem. Takže ilegálna anektácia Krymu Ruskom viedla k tomu, že sa začali porušovať práva menšín ako domorodých krymských Tatárov, ktorí sú teraz označovaní za teroristov, čelia násiliu, eh, mnohí z nich zmizli alebo boli zabití a policajné zložky nestíhajú k pachateľov ani nevyšetrujú situáciu a tieto prípady. Takže vyzveme Európsku úniu, aby pomohla týmto ľuďom, aby sa mohli zdržovať aspoň v exíle. Takže e, máme tu e, taktiež e, situáciu, v ktorej sú je obmedzený prístup organizácií, mimovládnych organizácií, orgánov OSN na toto územie a toto je všetko politicky motivované, musí to byť ukončené a taktiež celá ilegálna anektácia Krymu mala skončiť. Ďakujem na minútu, pán Schaffhauser. Kolegyne, kolegovia, opäť raz to panuje konsenzus a pritom milní Tatári eh, je etnická skupina, eh, eh, ktorí žijú na Kríme, tvária sa, že sú autochtónnym obyvateľstvom a preto sa domnievajú, že sú rovnejšie než ostatní. Niektorí boli prenasledovaní zo strany Stalina, ale celý ukrajinský národ bol prenasledovaný vtedy. Uh, E, niektorí tvrdia, že Tatári majú viac e, práv. Medžilis uplatňoval e, islamskú legislatívu a domnievajú sa, že majú viac práv na krímskom území než Rusi, Ukrajinci a všetky ostatné menšiny. A pritom ide o veľmi pochybné tvrdenia Gréci, predsa ako prvý zadefinovali práva menšin. Čo sa týka textu spoločného uznesenia, Medžilis nikdy nebol uznaný v žiadnom ukrajinskom orgáne pred e, anexiou e, Krymu, e, keď bola predložená písomná otázka v roku 1997 už vtedy bol tento medžlis označený za teroristickú organizáciu a príjmanie príslušníkov krímskych Tatárov na území slobodných štátov by bolo príjmaním teroristov. Ďakujeme pekne, pán Korvin Mike. Ďakujem. na rozdiel od kolegov, ja som na Kryme bol a hovoril som s krymskými Tatármi. A taktiež som sa tam e, s nimi prechádzal a rozprával a oni podporili anektáciu Krymu, ale teraz sú hlboko sklamaní, pretože sa zhoršili ich životné podmienky. Na Ukrajine vládnu rovnakí ľudia ako predtým. Predtým sa volali Rusi, dnes si hovoria Ukrajinci. A Medžlis nemá podporu všetkých krymských Tatárov. To je taktiež treba uznať. Taktiež tam boli teroristické útoky, aj boli vedené do vzduchu elektrárne, ktoré zasobovali Krym elektrickú energiu, takže situácia je komplikovaná. Musíme byť obozretní s našimi stanoviskami. Okrem toho si myslím, že by sa EÚ mala rozpadnúť. Pán Štetina, ďakujem za slovo. Dámy a páni, v máji 45 nechal Stalin deportovať 250 tisíc krymských Tatárov do Uzbekistánu. Viac než 100 tisíc Tatárov zomrelo premi, ako premi dôsledok tohto nuteného presídlenia o ruskej nezákonnej anektácii e, Krymu sa z Tatárov opäť stali občania druhej kategórii je a zaradenie ich parlamentu na zoznam teroristických organizácií a celkové hrubé porušovanie ľudských práv ruskými okupantami musí byť chápané ako ďalší pokus vyhnať Tatárov z Krymu. My nesmieme pripustiť, aby sa opakovala tragická história 20. storočia, aby prišli nové stalinské metódy. Budúci týždeň sa v Kieve, v, Ki, v Kieve zúčastním e, pripomienky e, genocidy Tatárov a budem mi cťou pri tejto príležitosti pánu Čubarovovi, predsedovi Medžlizu, odozdať uznesenie Európskeho parlamentu, o ktorom budeme dnes hlasovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Na minútu pani Fotiga. Ďakujem. Krím je domovom krímskych Tatárov. Tatári boli Rusmi brutálne prena a barbarsky prenasledovaní ešte za cára, ešte za Stalina, no a aj teraz. Predovšetkým po pripojení Krymu k Rusku pred dvomi rokmi. Prebiehajú tam etnické čistky, ľudia zomierajú a toto barbarstvo sa netýka len krymských Tatárov, ale oni sú jedným z hlavných cieľov. Ich vodca žiada väčšie sankcie proti Rusku. Ďakujem, pán Pajet, na minútu. Ďakujem. Ruská anektácia Krymu je nezákonná a je treba, aby prestala. Krym sa musí navrátiť Ukrajine a dokedy sa toto nestane, Rusko má e, povinnosť chrániť krymských Tatárov pred diskrimináciou a povinnosť chrániť ich ľudské práva. Bohužiaľ, sme svedkami pravého opaku, taktiež e, e zákaz mečlís a stíhanie jeho poslancov je plutovanie hodné, je treba to zastaviť. Opäť diskutujem o tom, koho nominovať na Sacharovú cenu. No a keď sa pozerám na situáciu krymských Tatárov, tak si myslím, že ako jedného z nominovaných by sme mali menovať Mustafa Čemíra, ktorý bol ktorý je e, aktivistom e, krymských Tatárov, ktorý opustil Krym a bojuje za práva krymských Tatárov. EU musí vyslať jasné posolstvo, že nesúhlasíme, netolerujeme súčasnú okupáciu Krymu a taktiež represálie voči krymským Tatárom. Ďakujem, pán Šogor, na minútu. Thank you, I will speak Hungarian. Ďakujem, budem hovoriť po maďarsky. Zastupiteľský e, orgán krymských Tatárov Medžlis e, je zakázaný ako teroristická organizácia. To jasne ukazuje, ako e, sa snažia potláčať v Rusku menšiny kolektívne vnímajú menšinu krymských Tatárov ako ohrozujúcu Rusko a extremistickú Kroky Ruska voči krímským Tatarom diskreditujú eh, práva, teda ochranu eh, Rusov, ktorí žijú v, na Ukrajine. Nemôžeme dovoliť eh, nikomu, aby mohol používať takýto trik, aby jednu celú komunitu označoval za teroristickú, extremistickú autochtónne e, obyvateľstva sa nikdy nemôžu označovať za ohrozujúce a extrémistické. Mulțumesc. Consiliul Tătarilor din <clears throat> peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014. Ďakujem veľmi pekne. E, exilová rada krymských Tatárov bola e, zakázaná ako teroristická organizácia. Veľa medžlisov už muselo byť e, zatvorených, e, mnoho e, krymských Tatárov zmizlo, mnohí z nich už nežijú. A takto dopadne obyvateľstvo, ktoré sa organizovane bráni proti anexii zo strany Ruska. Žiadam teda členské štáty Európskej únie, aby naďalej vystupovali voč, proti anektácii Krymu. Treba chrániť eh, menšinu krymských Tatarov. Európska únia investovala už veľmi veľa eh, finančných prostriedkov. Eh, Rusko militarizuje Krymský polostrov Eh, je tam veľmi veľa tých najmodernejších eh, zbraní, naozaj to ohrozuje bezpečnosť celého regiónu. Ospravedlňujem sa, môžem dať eh, príležitosť iba dvom rečníkom v rámci KHDI, ale čas je proti nám. Slovo má pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, podporujem túto správu, ktorá jasne e, pomenováva situáciu na Kryme ako anektáciu zo strany Ruskej federácie a porušovanie e, medzinárodného práva. V správe sa uvádzajú konkrétne príklady, ako napríklad zákaz Medžlisu, tento e, reprezentatívny orgán krymských Tatarov pôsobí na Kryme od roku 90 9 a bol samozvaným súdom zakázaný za údajné extrémistické prejavy a sabotáže. Európsky parlament vyzýva k podpore Medžlisu a obnovenia slobody slova a médií. Je potrebné monitorovať situáciu ehm, prostredníctvom neziskových a mimovládnych organizácií. Ja som sa stretla s takýmito zástupcami, stretla som sa s novinármi, ktorí museli z Krymu odísť a ich svedectvá sú pre mňa tými eh, hlavnými dôvodmi, prečo môžem túto správu podporiť a je správne, aby Európsky parlament k situácii na Kryme nemočal. Eh, ďakujem, slovo má pán eh, kojučuk. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Diskusia o krymských Tatárov prichádza včas. Eh, uznesenie dobre popisuje diskrimináciu voči ich menšine. Eh, Rusko eh, uplatňuje veľké represálie voči krymským tatarom, Títo ľudia nemôžu slobodne cestovať Ehm, ich eh, reprezentatívny orgán Medžlis je označený za extremistický a jeho činnosť eh, zakázaná. Ehm, prominentní zástupcovia krymských Tatárov nemajú prístup na eh, krymský polostrov. Medzinárodné spoločenstvo by malo reagovať Inak sa iba budeme prizerať tomu, čo sa deje so situáciou v ľudskými právami v tomto regióne, a to sa týka všetkých krajín na Krymskom poloostrove, by sa mali ukončiť represálie, pretože rečnička je prerušená. Bola to minúta, teraz zostane slovo pani komisárka. Nech sa páči, máte slovo. Vážení poslanci, poslankyne, v marci, dva roky po nelegálnej anexii Krymského poloostrova zo strany Ruskej federácie, Európska únia a členské štáty znovu vyjadrili pohoršenie a obavy, pokiaľ ide o zhoršovanie otázky v oblasti ľudských práv na tomto poloostrove. To sa týka aj upieranie slobody vyjadrovania sa, upieranie slobody, zhromažďovania sa, vyjadrovania vlastného náboženstva a je tu prenasledovanie ľudí, ktorí patria do menšin, predovšetkým ide o krymských Tatárov. Vysoká predstaviteľka pani Mogherini hovorí o týchto otázkach osobne s predstaviteľmi predstaviteľmi tatár, krymských Tatárov a bolo tomu tak aj v roku 2015 v decembri. Rozhodnutie z 26. apríla zo strany tzv. zvrchovaného súdu, Najvyššieho súdu na Kríme, kde išlo o zakázanie samozprávnej organizácie Tatárov a táto bola označená za extremistickú organizáciu. To jednoducho je veľký útok na práva krímskych Tatárov a takisto to predstavuje dodatočnú dodatočnú mieru zhoršovania sa v oblasti ľudských práv na celom poloostrove od nelegálnej anexie pripojenia do Ruskej federácie, ktorá sa udiala ešte v roku 2014. Vážení poslanci, poslanky, nepoviem ešte raz, že Európska únia už dlho apeluje na neobmedzený prístup a ľudským právam a ich dodržiavania na celom území Európskej únie, a to sa týka Sevastopolu aj Krymu. V kontexte najnovších vývoj situácie zostáva táto požiadavka ešte stále kľúčová. O menej než jeden týždeň, 18. mája, budeme oslavovať, budeme mať výročie deportácie Tatárov z 44. roku minulého storočia. Minulý rok krímsky Tatári nemali umožnené mierovo si pripomenúť túto historickú tragédiu a táto príležitosť je veľkým mementom pre nás všetkých, že krymskí Tatári eh, v histórii, svojej histórii boli prenasledovaní a vytrpeli si dosť. A toto sa musí skončiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem pekne, cení kolegovia a kolegyne. Máme